o situácii v Saudskej Arábii a v Iráne. Pani Mogherini, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Dovolte, aby som predtým, než začnem s detailmi, povedala pár slov o tom, čo sa udialo v sobotu vo Viedni. Dokázali sme, že presne 6 mesiacov po dosiahnutí dohody s Iránom o nukleárnom programe tejto krajiny. E, Irán splnil podmienky, ktoré sme stanovili. IAE e, to overila a medzinárodné spoločenstvo E3 plus 3 Všetci sme potvrdili, že podmienky boli splnené a že dohoda. Pripomínam, že pred šiestimi mesiacmi veľa <clears throat> osôb v Európe a v rôznych regiónoch sveta vyjadrovali veľký skepticizmus ohľadom toho, či táto zmluva bude vôbec niekedy implementovaná. Pretože um, pochybovali o tom, že Irán splní tie podmienky, dokonca stavko, e, stavili mnohí na to, e, že Irán podmienky nesplní, ale vidíme tu um, iný e, záver. Odvrátili sme veľké riziko jadrovej proliferácie a takisto riziko možného konfliktu v tomto regióne. To je prvý dôvod, prečo môžeme byť spokojní, ale máme aj ďalší dôvod, prečo môžeme byť spokojní. Ukázali sme a dokázali sme, že multilaterálna diplomacia funguje. To nadvezujem na predchádzajúcu diskusiu. Nie, že, e, nie len, že funguje ako multilaterálna dohoda, ale dosiahli sme dokonca vynikajúcu dohodu, ktorá bola implementovaná. No a predtým, než prejdem k podstate tejto diskusie, Dovolte takisto, aby som povedala, že tu máme dva ďalšie dôvody na nádej. Máme tu nové možnosti, e, nových vzťahov medzi e, Iránom a zvyškom sveta. A toto je veľká príležitosť pre nás, Európanov, začať vzťahy a začať aktivitu v Iráne v rôznych sektoroch. No a možno najdôležitejšia vec je, že táto dohoda môže otvoriť e, nové možnosti najrôznejším eh, zmenám a vzťahom v regióne. A mm, o tom presne chcem hovoriť dnes večer. Rokovania trvali 13 rokov, prišli rôzne ťažké momenty, eh, porážky aj eh, víťazstva. Bolo to sprevádzané veľkým skepticizmom, ale nakoniec sme sa dopracovali Um, k historickému výsledku napriek nepriaznivým okolnostiam a teraz musíme investovať uh, do tejto možnosti, možnosti vybudovať uh, iný typ spolupráce v regióne. Nie sme naivní, vieme, že to nebude jednoduché, že sa to nestane zo dňa na deň, prídu prekážky, porážky a Irán bude samozrejme vystavený rôznym skúškam, eh, či je ochotný spolupracovať skutočne. Budeme musieť testovať spoluprácu Iránu, porovnávať s minulosťou. Samozrejme, že Irán musí naďalej implementovať dohodu podpísanú v júli, ale pripomeňme si opäť, že len pred rokom mnohí neverili, že eh, niekedy uzavrieme takúto dohodu s Iránom, ktorá bude implementovaná. My sme ju uzavreli. Ehm, Európania musia tu ostať zjednotení, takisto spolupracovať so zvyškom ehm, sveta a možno sa nám podarí prekvapiť skeptikov. Dialóg medzi regionálnymi právomocami, najmä ehm, Saudská Arábia a Irán, to je jediný spôsob, ako vyriešiť súčasné problémy na Blízkom východe. Boj o regionálnu hegemóniu sa zmiešal v minulých e, rokoch e, s e, Daešom a rôznymi teroristickými skupinami, ktoré uvrhávajú región do chaosu. Medzinárodné konflikty medzi Saudskou Arabiou a Iránom môžu vyhovovať tým, ktorí chcú religióznu vojnu medzi sunitmi a šiitmi. A vieme to veľmi dobre. Riziko takýchto napätí sú, je obrovské. nové Napätia môžu zhoršiť situáciu v Sýrii, ale môžu sa preliať aj do Jemenu, o tom budeme hovoriť zajtra. Môžu destabilizovať Irak, Libanon. To sú dva štáty v regióne, ktoré sú najviac exponované sektárskému napätiu. Takisto môžu destabilizovať celé moslimské komunity na celom svete. Od Ázie eh, po Afriku E, či už Sahel alebo Africký roh. Bilaterálne napätia môžu takýmto spôsobom e, burcovať ešte viac celý región a môžu brániť rôznym politickým procesom v riešení problémov a potenciálne môžu vyvolať aj vojnu. A my sa preto snažíme deeskalovať tieto napätia a preto sa koordinujeme medzi sebou ako európske štáty Snažíme sa vysielať rovnaké posolstva všetci a takisto sa koordinujeme s medzinárodnými partnermi z USA alebo s Indonéziou. Minister zahraničia Indonézie, e, s ním som telefonovala predtým, než som išla do Teheranu a do Saudskej Arábie len pred pár dňami. Snažíme sa e, koordinovať deeskaláciu tohto konfliktu. No a na tomto príklade vidíme, že E, tento problém je vnímaný ako dôležitý na troch kontinentoch. Potenciálne by toto mohlo rozbúriť rôzne komunity na celom svete. Preto sa tomu venujeme. Ako viete, my sme 2. januára okamžite reagovali na popravu šejka Nimr al-Nimra v Saudskej Arabii a 46 ďalších osôb. Väčšina týchto osôb bolo, usvedčených e, z terorizmu a z prepojení na Al-Kaidu. Ako som povedala v mojom stanovisku, trest smrti je neudržateľný a nie je to primeraná reakcia na zločin alebo terorizmus. EÚ je proti trestu smrti za každých okolností a mali by sme konzistentne sa vyslovovať proti zrušeniu trestu smrti na celom svete. Toto isté platí pre Irán, ktorý, um, ktorého zaobchádzanie s ľudskými právami sa zhoršuje. A toto je posolstvo, ktoré som sprostredkovala um, ministrovi zahraničia Saudskej Arábie, ale aj Iránu. Ja som s nimi bola v tých dňoch v kontakte. Konkrétny prípad šejka Nimr al-Nimr um, vyvoláva veľké obavy, pokiaľ ide o slobodu slova a takisto rešpektovanie základných politických občianských práv. Tieto práva by mali byť rešpektované za každých okolností. A chcem zdôrazniť, e, že by sa mali rešpektovať, aj keď sa bojuje proti terorizmu. Takisto reagujeme okamžite na to, čo sa deje v Iráne. Nič nemôže ospravedlniť útoky na ambasády alebo konzuláty, ako sa stalo v Tehráne s útokom na Saudskú Arábiu alebo na konzulát v Mašade ja som e, týchto príslušných ministrov zahraničia okamžite informovala a zdôraznila som, že Irán musí dodržiavať svoje medzinárodné záväzky a to takisto znamená, že musí chrániť diplomatické pozemky a priestory za každých okolností. Keď som telefonovala s týmito dvoma ministrami, sprostredkovali sme si hlavné posolstvo, potom sme sa samozrejme stretli aj cez víkend s pánom Zarifom, ako ste videli No a čo som im vlastne povedala? V prvom rade som sa snažila povedať, aby sa snažili stabilizovať tieto bilaterálne napätia, aby sa neprelievali ďalej do ďalších štátov regiónu a takisto, že musíme sa snažiť udržiavať mier v Sýrii a v Jemene a musíme sa vyhnúť destabilizácii e, Iraku a Libanonu. No a e, od oboch ministrov e, prišli E, slova o tom, že sa budú snažiť o takúto deeskaláciu. E, práve sme diskutovali o procese v Sýrii. Vy ste hovorili, že tu je potrebná podpora všetkých regionálnych rečníkov, aby tento mierový proces vôbec mohol začať. No a z toho istého dôvodu som v e, prvých dňoch tohto roka diskutovala o tejto situácii so Stafanom de Mistúrom, eh, osobitným zástupcom OSN, eh, takisto s generálnym tajomníkom Ligy arabských štátov a s rôznymi eh, zástupcami arabských a azijských štátov. No a my teraz vlastne koordinujeme to, o čom hovoríme s našimi partnermi a my ako európske štáty e, si koordinujeme medzi sebou, čo budeme ostatným hovoriť, snažíme sa nájsť spoločné línie. Pokiaľ ide o e, súčasný konflikt na Strednom východe, jeho vyriešenie je v záujme každého. Predložená vojna prospeje iba teroristom najrôznejšieho druhu a e, bude sa tým iba rozširovať nestabilita aj za hranice Blízkeho východu. To veľmi dobre vieme v Európe. Toto nie je hra, E, kde nemôžeme nič stratiť. E, máme posolstvo pre e, priateľov z Iránu a Saudskej Arábie. Ak tieto napätia sa neukončia, tak každý tým bude trpieť. Nikto v regióne nemôže profitovať z vyvolávania napätia. Jediná alternatíva dobrého riešenia je chaos. My potrebujeme dobré riešenie, ktoré bude prospešné pre všetkých zároveň. To, čo sme hovorili o Sýrii, platí aj pre Líbiu. Dnes sme dostali dobré správy. Podarilo sa nám zjednotiť regionálnych medzinárodných aktérov v podobnom procese ako e, v tom, ktorý budujeme pre Sýriu. Nemôžeme si dovoliť stratiť tieto pozitívne trendy, nemôžeme ich ohroziť napätiami, um, tie musíme naďalej stabilizovať na bilaterálnej úrovni, pokiaľ je to možné. EÚ e, bude e, podporovať dialog, pokiaľ to bude len v jej silách. A ako som už povedala e, v diskusii o Kolumbii, ponaučenie, ktoré ehm, vlastne EÚ získala zo svojej práce, je, že iba regionálna spolupráca prináša ovocie. Na regionálnej úrovni musíme mať partnerstva a vzájomné porozumenie a vtedy môžeme ukončiť e, stáročia trvajúce vojny a začať konečne žiť v miery. Takže to je náš spôsob riešenia problémov. Regionálna spolupráca a nikdy konfrontácia alebo súťaž, kde sa konfrontujú všetci. A toto platí e, takisto aj pre Blízky východ. Ďakujem. Na zozname rečníkov je teraz ako prvý pán Preda. Euh, Ďakujem pekne, vážená pani predstaviteľka. Vidíme, že máme tu nový bod, e, novú zmenu situácie. Vidíme, že Sádzka Arábia, Suniti e, zača- prestali diplomaticky komunikovať. Toto všetko má taký podstate e, vzbudzuje dojem protestu po tom, čo sme tu mali popravu a poprava 47 osôb, medzi ktorými bola aj šejk Achrim, a sťatím hlavy bola najväčšia poprava, ktorú Sádzka Arábia urobila od roku 1980. Je veľmi potrebné si uvedomiť situáciu že my sme proti trestu smrti kategorickým spôsobom, tak ako na to poukázala aj vysoká predstaviteľka a musíme v tomto našom mm, rozhodnutí vytrvať. Treba si pripomenúť, že pokiaľ ide o trest smrti a Irán, tak situácia v Iráne nie je veľmi dobrá. Napríklad minulý rok, po tom, čo sa urobili určité pokroky, pokiaľ ide o nukleárnu situáciu, tak Irán zaznamenal viac ako tisíc poprav a z tohto dôvodu som veľmi šťastný, že sme mohli takýmto spôsobom do dnešného programu zaradiť aj Irán, pretože vlastne pôvodný návrh, ktorý sme tu mali z lavice, kde komunisti, zelení a socialisti, bolo, že budeme hovoriť čisto iba o Sádskej Arábii a budeme kritizovať iba to, čo sa deje v Sádskej Arábii. Ale som presvedčený, že momentálne sa nachádzame pred, veľkou, pred novou fázou konfrontačnou medzi šítami a sunitmi. Viem, že sme mali ťažké, že sme mali veľké problémy a uvedomiť si, aký problém tento rozkol náboženský môže byť a myslím si, že treba brať veľmi vážne to, čo povedala aj pani vysoká predstaviteľka, to znamená tú našu snahu Uh, urovnať tento konflikt, pretože tento konflikt bude mať dramatický dopad aj v blízkej budúcnosti na nás. Ďakujem. Ďakujem a teraz pán Howitt. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Myslím, že by sme mali privítať implementáciu spoločného akčného programu a tak ako pani spravodajkňa, vysoká predstaviteľka, ktorých my podporujeme aj naďalej, pokiaľ ide o ďalšiu spoluprácu s Iránom, podporujeme. Ale pokiaľ ide o naše snahy, musíme predovšetkým deaskelovať snahy toto e, napätie, ktoré tu máme, musíme si uvedomiť, že máme vzťahy aj s Iránom, aj s Sádskou Arábiou a musíme robiť všetko preto, aby sme spoločne s týmito krajmi bojovali proti terorizmu. Ale sú tu aj určité rozdiely, ktoré sú medzi týmito dvomi krajinami, pokiaľ ide napríklad o trest smrti, demokratické štandardy, spravodlivosť, náboženské menšiny a obmedzovania, ktoré sa týkajú predovšetkým žien. Obe krajiny by mali zamedziť externému financovaniu, externé financovanie, ktoré môže destabilizovať tieto krajiny a nepriamým spôsobom podporovať extrémistické skupiny. Chcel by som požiadať pani Mogherini otázku, že aké vlastne záruky sa tu urobili, pokiaľ ide o tú dohodu boja proti terorizmu s kolskými štátmi, ak si uvedomíme, že tu boli takéto popravy, o ktorých sa hovorilo a Organizácia pre ľudské práva poukazujú na to, koľko tu máme teroristov. Napríklad v Jemene sa utočil na civilistov a to súvisí s predávaním zbraní do Sádskej Arábie. Takže takýmto spôsobom sa porušujú tie naše postupy, o ktoré sa snažíme, e, o ktoré sa stále zasadzujeme. A teraz musíme konať ešte naliehavejšie, aj pokiaľ ide o konvečné zbranie. Pani predsednička, e, vo viacerých krajinách suneti a šíti žijú mierovo, bok po boku. A tieto rozkoly v Iráne v, vlastne v ich náboženstve tu boli veľmi dlho už aj v minulosti, ale Vidíme, že Irán aj Sádzka Arábia by mohli zohrať veľkú úlohu v tomto regióne. To znamená, nemusí to byť na úkor ostatných. Každý, každá z tých menšín, alebo oba z týchto štátov môže byť súčasťou toho mierového plánu, ktorý máme a môžu to byť partnery aj pre Európsku úniu. Sú tu viacer diplomatické prepojenia a my tieto prepojenia musíme posilňovať. Ďakujem. Pán Belder. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Mali by sme pristupovať k tejto situácii triezvo. Kráľovstvo Saudskej Arábie, ako aj Republika Irán, neprispievajú eh, k riešeniu humanitárnej situácie a k stabilite v Blízkom východe. Ako som povedal, ešte sme nahony vzdialení od tých cieľov, ktoré si stanovila Irán v spolupráci s Európskou úniou. A preto, pokiaľ ide o zahraničnú politiku, treba povedať, že džihadisti majú lepšie zosietenie svojej organizácie, spolupracuje so Saudskou Arábiou a ako som už povedal, aj s Al-Qaidou. Takže tie spravodajské služby v Európskej únii poznajú veľmi dobre situáciu. A pokiaľ ide o Irán, tak tam ako už bolo povedané, musíme bojovať spolu so Sádskou Arabiou proti džihadistom. Ďakujem veľmi pekne, teraz zostane slovo ďalší rečník. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, pani Mogarini. E, pokiaľ ide o Sádskú Arábiu a Irán, e, je tu viacero rozdielov medzi týmito dvomi krajinami. Máme tu však aj určité veci, ktoré tie dve krajiny spájajú, napríklad využívanie inštitucionalizovaného mučenia, alebo trest smrti, väznenie a tak ďalej a tak ďalej. Rovnako by sme mohli takýmto spôsobom uh, opísať alebo definovať Irán ako aj Sádskú Arabiu. Ale potom je tu ešte ďalšia záležitosť a to je význam ropy v oboch krajinách. To umožňuje nákup veľkého množstva zbraní a my sa nemôžeme, pokiaľ ide o ľudské práva, vyjadriť tak, ako by sme chceli úsklon Iránu od atomového programu je dobrá správa, ale nemôže to ospravedlniť našu, naše polavenie v kritike, pokiaľ ide situáciu v oblasti ľudských práv. Nemôžeme sa vzdávať, musíme naďalej žiadať, aby iránska vláda plnila aj naďalej svoje záväzky. Pokiaľ ide o Saudskú Arábiu, a naša závislosť na energetických zdrojoch nesmie byť dôvodom na to, aby sme polavili, pokiaľ ide o tento problém. Nemôžeme sa nechať oslniť tými E, zmluvami, ktoré uzatvárajú naše podniky. A pritom budeme tolerovať porušovanie ľudských práv zo strany oboch týchto vlád. Musíme myslieť na obyvateľov týchto krajín, predovšetkým na ženy, kde je častá diskriminácia, ponižovanie a musíme naďalej nastoliť na dodržiavanie e, programov, ktoré sme si stanovili, aby sme mali výsledky. Až potom môžeme spolupracovať tak, ako to je v programe OSN pán Urban. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Najväčší, najväčší exportér ropy popravil veľké množstvo ľudí v posledných 10 ročiach a väčšine týchto ľudí vlastne bolo odopreté právo obhájiť sa pred súdom, museli dokonca podpísať priznania a ani nerozumeli, čo vlastne v týchto priznaniach bolo obsiahnuté. To je veľmi drastický spôsob, akým vlastne v januári minulého roku prišiel k moci e, saudský král Falmana. E, problém však je, že veľmi dlho sa považovala Saudská Arábia za dobrého partnera v rámci tohto regiónu. Podpisovali sa tu napríklad najrôznejšie zmluvy, a to zo strany takých podnikov ako francúzske, španielské. A vôbec sa tu nepozeralo na situáciu v oblasti ľudských práv a vôbec sa napríklad nepozeralo na to, že sa tu spolupracuje s takýmto režimom, ako to to vlastne preukázalo potom aj vo Wikileaks. Napríklad Saudská Arábia sa dostala do výboru pre ľudské práva a to za podpory vlády Veľkej Británie. A pri takýchto popravách, napríklad za prítomnosti európskych podnikov, v danej krajine, je veľmi ťažké si predstaviť, že by sa podarila propagácia dôležitých princípov medzinárodného práva v tomto regióne. A pokiaľ ide o Sacharovovú cenu, táto bola udelená blogerovi práve zo Sádskej Arábie a tu však musíme nastoliť na väčšej miere dodržiavania ľudských práv všetkých záväzkov, nielen v Iráne, ale aj v Sádskej Arábii. Ďakujem pekne. Pán Smith, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážená pani Mogherini, ste vítaná v našom parlamente, pokiaľ ide o Irán. Tam by som povedal, že vítame ten pokrok, ktorý e, zaznamenala táto krajina. Európska únia má veľký potenciál na to, aby sme jednoducho v tejto krajine sa spojili s tými silami, ktoré sú progresívne. Tak ako na to poukázala pani Mogherini. Takže ja vás len podporím. Avšak čo tu vidíme? tak ako vidíme progres v Tehráne, pokiaľ ide o Sadskú Arábiu, tam máme tú situáciu, ktorá sa zhoršuje. Vidíme tu rozpočtovú krízu, ktorá vlastne domácu politiku v tomto kráľovstve zhoršuje. Vidíme tu militárne zásahy, predovšetkým pokiaľ je také krajiny ako Jemen. Vzťahy s týmto kráľovstvom a Európskou úniou sa líšia medzi tými členskými štátmi, ale pokiaľ ide Spojené kráľovstvo, napríklad v roku 2010 sme predali viac než, zbraní za viac než 10 miliárd a toto bude mať jednoducho zlé dopady a zl, bude to mať zlé výsledky. Toto bolo aj kritizované napríklad aj pokiaľ ide o to, ako vnímajú túto situáciu napríklad zahraničné organizácie, ktoré hovoria, že Spojené kráľovstvo takýmto spôsobom predávajú, e, že Veľká Británia predáva zbraní do Sádskej Arábie a potom to bude mať dopad na e, ženy a deti. Takže konkrétna otázka pre vás, vážená pani vysoká predstaviteľka. Napíšem to zajtra v písomnej podobe. Myslím si, že tu je jednoducho veľká miera otázky, pokiaľ ide o legálnosť tých našich postupov vo vzťahu k Sádskej Arábie, pokiaľ ide o predat týchto zbraní. Ako vyhodnocuje vaša služba právnosť tohto postupu? Ak to nebolo takéto vyhodnotenie, myslíte si, že by tu malo byť? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán do dostane slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Všetci sú rovnakí, tí, ktorí vyrokovajú, ale niektorí, ktorí rokujú, tak tí majú ešte väčšie práva ako ostatní, hlavne pokiaľ ide o tých, ktorí majú rezervy e, ropy a ktorí majú milióny dolárov na investovanie toto len dobre nejakým spôsobom popisuje tú toleranciu a zatváranie očí západu pred porušovaním ľudských práv a občianských slobôd, takto sa nejakým spôsobom staviame k tým extrémistickým a extrémnym e, režimom. Toto všetko sa deje z tichého súhlasu a aj napriek obrovskému počtu e, obvinení e, na rozsudok smrti, takýmto spôsobom sa napríklad postupuje aj voči kráľovskej rodine South a e, takýmto spôsobom sa postupuje voči Iránu alebo nejakým spôsobom presvedčíme tých e, spojencov, že sa dajú na našu stranu a spoločne aj so Spojenými štátmi a že budeme nejakým spôsobom e, pokračovať aj v snahe Obamu, ktorý takýmto spôsobom dosiahol zvrat v iránskom jadrovom programe. Samozrejme, my nemôžeme nejakým spôsobom nenástojiť na e, boji proti terorizmu a na tých veciach, ktoré vyvolávajú. Musíme nástojiť na našich e, základných hodnotách, hlavne boj proti trestu smrti. A takisto treba zabrániť e, toku zbraní. Saudská Arábia bola ich najväčším dovozcom v predchádzajúcich obdobiach, pretože ináč tie krvavé strety v Jemene a v iných týchto krajinách tohto regiónu budú aj na, aj na náš vrúb. Ďakujem pekne, pána Edelhocer konflikt medzi Saudskou Arabiou a Iránom eh, sa dostáva do rizika, že prejde do veľmi horúcej fázy. Ozbrojená konfrontácia by uvrhla celý región do priepasti. To by malo obrovské dôsledky aj pre Európu a preto nemôže mať nikto záujem na tom, aby ten vývoj prebiehal takýmto spôsobom. Ja vítam skutočnosť, že Irán po uzavretí rokovaní o pozastavení jadrového programu sa stal súčasťou medzinárodného spoločenstva. Je dôležité, aby v rámci takého krehkého regiónu fungovali štáty a nie nejaké zlyhané, zlyhané aktéry, alebo teda zlyhané štáty, alebo teda neštátne aktéry. Tak e, akékoľvek aktivity, ktoré smerujú k teroru a ktoré podporujú aktéry typu Daesh, tie sú nebezpečné pre celý región a my nemôžeme sa tomuto mlčky prizerať a tú stabilitu nedostiahneme represiou, ale dlhodobo sa to dosahuje demokraciou a právnym štátom. E, voľby v Iráne ukážu, či je krajina na správnej ceste. Saudská Arábia je bohužiaľ ešte veľmi vzdialená od takéhoto vývoja a to nám jasne ukázali aj e, posledné udalosti. Nemôžeme my rozhodnúť, akým smerom sa bude Saudská Arábia uberať Máme to do istej miery v ruke tým, že naše dodávky zbraní by sme konečne mohli obmedziť. Pán Buchner. Ďakujem pekne. Cieľ našej politiky musí predsa byť zabezpečiť mier a ľudské práva na Blízkom východe to, čo sa deje v tomto regióne, to hlavne z pohľadu náš európskej situácie je mimoriadne dôležité, pretože zo Sýrie a z tohto okolia pochádza veľká väčšina utečencov. Skutočnosťou ale je, že naopak eh, tie ľudské práva tak v Saudskej Arabii ako aj v Teheráne sú pošliapávané a že obe krajiny sú zapojené do vojnových konfliktov a to nielen v Jemene, ale Saudská Arábia nepriamo financovaním aj v Sýrii sa podiela na konflikte a práve aj v Iraku. To znamená, že teraz ako EU máme šancu, pretože sa Saudská Arábia troška odklonila od Spojených štátov a prikláňa sa viac k Európe. E, podobne priaznivá situácia sa črtá aj v Iráne a to znamená, teraz môžeme ľahšie e, forsírovať naše požiadavky a tými sú logicky e, mier, to znamená ukončenie angažovania sa v takýchto vojnách, po druhé e, ľudské práva a po tretie pre nás samých e, pozastavenie vývozu zbraní do týchto krajín. Ďakujem pekne. Ďalej vystupí pán Boštináru. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážená pani podpredsednička, pani vysoká predstaviteľka, dochádza k eskalovaniu napätia medzi týmito dvojma krajinami a to je mimoriadne znepokojúce. To je problém pre región, ktorý je už e, výrazne ovplyvnený takýmito problémami. Jediná možnosť, ako sa dostať z krízy, je, aby Európska únia priniesla svoj príspevok k zmiereniu týchto dvoch strán, aby sa posadili za rovnaký rokovací stôl. Viedenský proces, ktorý sa týka Sýrii, by nemal byť eh, nejakým spôsobom ohrozený, pozastavený a nemalo by to už predstavovať oblasť konfrontácie medzi šítmi a sunitmi. Európska únia dokáže eh, konať pragmaticky, keď ide o vysporiadanie sa s týmito dvoma stranami a v snahe vyhnúť sa eh, tomuto konfliktu. Ďakujem pekne, pán Cofoli. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dohoda o ukončení jadrového programu bez e, pochyby zmenil situáciu v rámci tohto priestoru. Spojenectvo Spojených štátov so Saudskou Arábiou už roky boli e, to základným pilierom politiky voči Blízkému východu. Aj e, to, čo robíme voči Teheránu, alebo čo sa deje voči Teheránu, tak to je podmienené otázkou vyriešenia izraelsko-palestinského konfliktu a ďalej sú tu e, rozdiely medzi šítmi a sunitmi, ktoré stále dôležitejšiu rozmer naberajú. Ďalej, pokiaľ ide o rokovania, ktoré sa týkajú iránskeho e, jadrového programu, do ktorého sa zúčastnila aj e, pani Mogherinová, ktoré zaznamenali veľký pokrok, ktorého sa chceme poďakovať. Tá dohoda, ktorá dnes predstavuje jeden z mála signálov nádeje, to musí byť len ten prvý krok takého rozšíreného dialógu s Iránom, ktorý bude zahraniať regionálne vzťahy aj so Sýriou, Jemenom, Libanonom, Irakom, Afganistanom a e, samozrejme tá posledná aktivita toho Iránu to nejakým spôsobom spochybňuje. Musíme ďalej predchádzať terorizmu a dráme imigrácie v rámci tohto regiónu. To je dôsledok vojny, ktorému sa treba vyhnúť. Akékoľvek provokácie, bez ohľadu na to, kde vznikajú, tie nejakým spôsobom ohrozujú, stavajú do kríze snahu nájsť mier v Sýrii my e, musíme e, odsúdiť e, utiekanie sa, utiekanie sa k trestu smrti a za akýchkoľvek okolností. Vyžaduje si to viac únie, viac Európy. Pani Gomez. Ďakujem pekne. Poprava šejka Nimriho a 46 ďalších osôb je nezodpovednou provokáciou, ktorá nepovedie k ničomu inému ako k eskalácii regionálneho napätia v čase tých mierových rokovaní vo Viedni, mierových rozhovorov. Neschopnosť obrániť eh, saudskú ambasádu, to znamená, že iránske orgány dali priestor a prechod eh, najradikálnejším protisunickým silám. Teraz, keď došlo k zrušeniu sankcií proti Iránu, je treba eh, zdať hold spôsob, ako ste vyviedla celý tento proces, pani Mogherinová. Európska únia môže a musí E, kritizovať Irán tam, kde to je možné, hlavne pokiaľ ide o oblasť ľudských práv, ale musíme zabezpečiť spoluprácu s Iránom, ktorý je fungujúcim štátom, ak sa snažíme ukončiť e, vojnu e, v Sýrii, ak sa snažíme bojovať proti Daešu a iným teroristickým organizáciám, ktoré sú sponzorované Sádskou Arábiou, Katarom a inými krajinami zálivu, ako aj Tureckom, nemôžeme dovoliť, aby za nich vládli európske európske, európske národy, európske krajiny. Pani Moska, eh, ďakujem pekne. Eh, chcem sa poďakovať vysokej predstaviteľke za to, že eh, informovala o aktuálnej situácii, pokiaľ ide o vzťahy medzi Sávskou Arábiou a Iránom. Nás osobitne trápi, hlavne vo svetle diskusie, ktorá pred chvíľou len odznela, tá konferencia mierová, ktorá sa týka Sýrie, hlavne vo svetle toho vedomia, že nádej na mier e, spočíva v dialogu medzi so všetkými zúčastnenými stranami. Dialóg, ktorý samozrejme musí vychádzať zo spolupráce e, medzi týmito dvoma silami e, regionálnymi, ktoré boli do tohto zapojené za posledných 6 rokov, nie je možné vystaviť sa riziku, že pri vyostrovaní sa diplomatických napätí medzi týmito dvoma krajinami nejakým spôsobom ohrozíme ten veľký výdobytok v rokovaní o ukončení iránskeho jadrového programu. My musíme najďalej pracovať na poli ľudských práv a zrušení trestu smrti, pretože to nie sú sekundárne otázky ani nejaké čiastkové, musia koherentne vstupovať do našich aktivít a krokov smerom ku všetkým partnerom a za akýchkoľvek okolností, či už to znamená isté riziko. E, ďakujem pekne, pán Manikis. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, e, naša excelencia, pani Mogherinová. E, nedávny vývoj v Sádskej Arabii a má potenciál, majú potenciál ďalej eskalovať tento konflikt v regióne e, popravá Limna, to bol nezodpovedný krok e, Sádskej Arábie a zhoršilo to sektárskú situáciu. Irán nedokázal ochrániť e, saudské veľvyslanectvo pred útokom. Rozhodnutie Sádskej Arábie prerušiť diplomatické a akékoľvek vzťahy s Iránom, to je neprimeraná reakcia každopádne. Je možná iná cesta každopádne. Implementácia dohody o ukončení jadrového programu Iránu a ukončenie sankcií voči Iránu dláždi cestu konštruktívneho zapojenia Iránu pri riešení regionálneho konfliktu. Sýria je tým hlavným východiskovým bodom. Nie je možné, aby sme dovolili Sávskej Arabii eh, nejakým spôsobom odkloniť ten eh, krehký mier, ktorý sa tu črtá pre Sýriu. Je tu istý rámec časový, ktorý bol rozhodnutý na úrovni Bezpečnostnej rady OSN a tou rezolúciou, ktorú prijala Bezpečnostná rada. Vyzývam obe strany, aby sa konali zodpovedne v riešení tohto konfliktu, ale ja chcem zdôrazniť, že pokiaľ ide o mierový mierové riešenie pre tento región je nevyhnutné, aby Saudská Arábia ukončila financovanie teroristických skupín, ktoré vznikajú v jej krajine a aby prestali šíriť vahabistickú ideológiu, e, ktorá inšpiruje e, takéto aktivity, ako sme boli svetkami Tehráne, Bejrúte, Paríži alebo inde. Ďakujem pekne. Traja rečníci dostanú slovo v spontánnej rozprave, viac nie. E, Pán Polčák, nech sa páči, musíme to ukončiť pred polnocou, nemáme viac času. Ďakujem pani predsedajúca za udelenie slova. Chcem oceniť e, to, čo urobila pani Mogherini. Myslím, že jej kroky sú veľmi premyslené aj konzistentné. Chcem sa spýtať, pokiaľ ide o NATO, aké rozhodnutie bolo prijaté v sobotu. E, znamená to, čo to znamená pre iránsku opozíciu NCRI, Madame Rajavi a ďalšie platformy, ktoré eh, reprezentujú opozíciu v Iráne? Čo znamená pre nich, že ich Európska... Dúfam, že sa tak nestane. Dúfam, že tieto skupiny zaznamenajú ďalší vývoj v spoločnosti Iránu, pretože zastupujú veľkú časť spoločnosti. Pani Mogherini eh, spomínala zmierňovanie napätia. Dúfam, že e, toto presne prinesie Európska únia do tohto nekľudného regiónu. Ďakujem. A teraz pán Kahn. Pani, pani predsedajúca, nedávne udalosti v Saudskej Arabii a v Iráne destabilizovali už teraz krehký Blízky východ. Bojím sa, že Európska únia ešte zhorší situáciu zasahovaním. Takisto podporí sektárske sklony sunitov a šítov a zhorší situáciu týmto v Jemene a zahájí konflikty v iných častiach sveta. Avšak máme ešte stále nádej, že urobíme tú správnu vec pre Blízky východ. Vítam zrušenie sankcií, pretože to vyvolá veľké zahraničné investície a to zasa zlepší život iránskych občanov. Pokračujme eh, s podporovaním reforiem v Saudskej Arábii ja som sa stretol s prvou ženou, ktorá bola zvolená do miestnej zastupiteľskej rady a to na mňa urobilo veľký dojem. Toto musí podporovať Európska únia. Musíme ale zároveň rešpektovať aj princíp nezasahovania v iných suverených štátoch. Stabilný Blízky východ e, si vyžadujú, aby Irán ani Saudská Arábia sa necítili byť vynechaní z procesu. Ďakujem. Ďakujem a na záver Pán Arnil, máme tu e, rozdiely medzi sufizmom, vahabizmom a tak ďalej. Nie všetci vahabisti podporujú brutálne tresty v, Sara- v Saudskej Arábii, ale exportovanie takejto ideológie bez protiváhy e, v saudskej monarchii vedie k doktríne ISISu. ISIS nenávidí všetko, čo máme my, e, chce zabíjať kresťanov, gejov a tak ďalej a britský lejbristický líder dokonca má tú odvahu hovoriť, že ISIS má aj výhodné, dobré e, stránky. Mnohí z nás tu veria v EÚ, ale ja e, verím vo vlajku Union Jack. Corbyn ale nie je dobrý vodca lejbristov, pretože on e, verí iba v bielu vlajku. Pani Mogherini, máte slovo. Chcela by som povedať, že ten rozkol medzi sunitmi a šítmi bol a ešte aj stále tu je. Vidíme tu však aj rozkol v rámci skupiny sunitov, hoci tá situácia je v, celkom, v celkovom kontexte e, toho regiónu veľmi komplikovaná. Chcela by som sa však s vami podeliť o tom, čo viacerí naši priatelia a partnery v tomto regióne moslimskom svete zdieľajú s nami. To je informácia, že vlastne tie religiózne konfrontácie e, sú menšie ako napríklad politické konfrontácie, ktoré vlastne využívajú tento rozkol na svoj vlastný prospech. A suniti a šíti, šíti žijú v viacerých mes, miestach sveta vrátane Európy bok po boku a žili takto spoločne celé storočia predtým, než vlastne nastala táto politika politizácie alebo spolitizovávanie tohto rozkolu. Takže naša úloha je, aby sme pomohli múdro, múdrym investíciám do kolektívnej bezpečnosti alebo architektúry konf- takéto spoločnej bezpečnosti. To je vlastne jedna z možností, ako sa pohneme dopredu, aby sme zabezpečili bezpečnosť a mier v tom regióne, ktorý je pre svet kľúčový a nedostatok takej vízie spoločnej bezpečnostnej architektúry tak to vlastne tieto napätia iba umocňujú a to nebezpečným spôsobom. Ako teda môžeme v tomto ohľade pomôcť? Je to takisto niečo, čo je pre nás veľmi dôležité, a je to pre nás dôležité. Nemali by sme podporovať nikoho, mali by sme byť neutrálni. V tomto kontexte sa nám celkom darí, avšak máme určité pracovné vzťahy, sú tu otvorené pracovné kanály, ktoré v niektorých miestach fungujú tak s Iránu ako aj so Saudskou Arábiou a implementácia tejto dohody, ktorú máme s Iránom, pokiaľ ide o nukleárny program, a táto otvára ďalšie možnosti pre naše bilaterálne vzťahy s Iránom. Máme napríklad vzťahy s Iránom aj so Saudskou Arábiou, ktoré môžeme využiť a to v kontexte jasného programu, ktorý musíme pre našich partnerov pripraviť a pre našich aktérov v tomto regióne, kde sú obsiahnuté viaceré odlišné aspekty, vrátane napríklad bilaterálnych konfrontácií, ktoré sa momentálne dejú, vrátane tej regionálnej dynamiky, vrátane potreby investovať do politických riešení viacerých kríz, ktoré napríklad v tomto regióne máme, vrátane snahy posilniť odolnosť tých krajín, ktoré vlastne, využi- ktoré vlastne musia čeliť týmto rozpolom, ktoré tu máme, ako napríklad ako sa týka napríklad Iránu, Lebanonu, Iraku, Lebanonu, ako aj iných krajín. Ale aj pokiaľ ide o ľudské práva, ktoré sú vždy na programe a ktoré sú pre nás prioritné, keď hovoríme s našimi partnermi Sádskej Arábie, alebo keď hovoríme s našimi iránskymi partnermi. Chcel by som povedať všetkým tým z vás, ktorí hovorili napríklad o otázke ropy, že Budeme pravdepodobne musieť aktualizovať vaše úvahy v tomto ohľade, pretože myslím, že ceny ropy vidíme, aké sú v súčasnosti, tak to nás celé, si všetkých dostalo do úplne odlišnej situácie, aj pokiaľ ide o týchto krajín. Takže máme určitú politickú agendu, nemáme tu žiadne tabu a v istom spôsobe sa nachádzame v takom privilegovanej pozícii, pokiaľ ide o rozhovory s našimi partnermi v tomto regióne, pretože opakujem to, naša Agenda je jasná, transparentná a súrodá a áno, sú tu určité rozdiely, rozdielnosti, pokiaľ ide o obchodné programy jednotlivých členských štátov, ale v mene Európskej únie nemáme niečo takéto obdobné, takže máme väčší priestor si, pokiaľ ide o politický diskurs s týmito partnermi. Takže myslím, že budeme musieť pokračovať v investíciách do našich vzťahov s Iránom alebo s Sádskou Arábiou, predovšetkým pokiaľ ide o ľudí v týchto krajinách v rámci všetkých možností, ktoré máme a musíme završiť aj našu prácu, pokiaľ ide o dve také kľúčové línie našich externých snách v rámci zahraničnej politiky. Na jednej strane teda plná miera dodržiavania medzinárodného práva, na druhej strane niečo teda, čo je na prvých priečkách našich priorít nielen pokiaľ ide o Saudskú Arábiu, pokiaľ ide o Sýriu a Irán, ale s viacerými krajinami na celom svete a to je naša snaha urobiť všetko preto, aby sme zamedzili ale e, používanie, uplatňovanie trestu smrti, to je jedna z našich priorít a nemôže to zostať iba v našich v rámci našich princípov a presvedčenia, keď si myslíme, že teda trest smrti je neľudský a nehumánny, ale musíme to presadzovať a implementovať aj v rámci našich rozhovorov. Takže ďakujem veľmi za podporu, ktorú ste v tomto kontexte vyjadrili našemu týmu, našej práci. Dúfam, že takto pohneme dopredu a ďakujem ešte raz za príspevok našej spoločnej práci, pokiaľ ide o riešenie situácie v tomto regióne, ktorý je kľúčový, taký blízky e, nielen nášmu srdcu, ale aj našim zájmu, pokiaľ ide o bezpečnosť a stabilitu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka.